Good morning. I will speak in Spanish, please. Dobrý deň, budem hovoriť po španielsky, takže prosím, nasadte si sluchadlá. Dobre. Začnem dnešnú schôdzu eh, bodom programu 1. Sú nejaké výhrady k programu? Nie ani nemáme oznámenia predsedníctva. Výborne, takže môžeme začať s prvým skutočným bodom programu. To je verejné vypočutie k spoločnému komplexnému akčnému plánu a možnosti politiky EÚ v prípade, že USA zrušia osvedčenie. Ide o dohodu s Iránom o eh, atom a eh, alternatívy pre EÚ, ak by sa USA stiahli z tohto dohovoru. Srdečne vítam našich dvoch expertov, pána Corneliusa Adebu z Carnegie Europe a pani Enigeran Maje z Európskej rady pre zahraničné vzťahy. 14. januára 2018 prezident Trump pre kongres a spojencov USA, teda vyzval kongres a spojencov, aby prispôsobili tento akčný plán na rok 2018 s hrozbou sankcií voči Iránu, ak by nedošlo k zmenám v Za posledné týždne prezident USA vysielal znepokojivé signály, vymenil členov vlády, vymenoval osobnosti, ktoré ohrozujú, mohli by ohroziť budúcnosť tohto dohovoru. Viackrát e, sme zvýraznili, že plne stojíme za týmto akčným plánom, čo neznamená, že ani my nevidíme nejaké problémy s Iránom, napríklad pokiaľ ide o politiku ľudských práv, raketových testov a tak ďalej. Ale myslíme si, že všetky tieto body treba preberať e, mimo toho spoločného akčného plánu a že svet bez tohto akčného plánu nie je bezpečný, naopak. Obnovenie sankcií zo strany USA by samozrejme e, sa plne dotklo európskych firiem, ale nie priamo iránskych exportérov ropy. Aké by teda boli dopady na iránsku ekonomiku? Čo môže Európska únia urobiť a európske firmy, ktoré, aby teda chránila európske firmy, ktoré investovali v Iráne? Od nástupu e, na, do úradu prezident Rohany rozširoval vzťahy s Čínou, Indiou, Azerbajdžanom. Je to teda proces, ktorý sa už začal v čase medzinárodných sankcií. Aké by boli geopolitické a geoekonomické dôsledky, ak by sa sankcie obnovili? Je možné opätovné očakávať opätovné približenie Ruska e, s Ruskom a s Čínou. Iránska vnútorná politika, ak by sa USA stiahli z atomovej dohody, aká by bola, e, niektorí hovoria, že prezident Rohany by asi ustúpil tlaku a mm, doplnkový protokol nešírenia, paktu o nešírení by sa už neuplatňoval, ale aj spolupráca s IAEA e by sa obmedzila, ak by sa zťahol z akčného plánu. Ak by sa to teda udialo, tak Irán by formálne ešte uznával ten dohovor, avšak čo sa týka ostatných štátov, e, bránilo by im to zaviesť sankcie. Niektorí experti už hovorili, že Irán by mohol uplatňovať takéto selektívne Eh, uplatňovanie v mm, rokovania so štátmi, ktoré podpísali tento dohovor s Iránom. Ako to vnímate, za aké pravdepodobné to považujete, čo je váš názor, eh, ako by sa stiahnutie USA prejavilo na mm, medzinárodnú architektúru nešírenia. Boli by sme vám veľmi vďační, keby ste sa s nami podelili o svoj názor, aby sme to dokázali lepšie posúdiť. Takže najprv pán Adeba má slovo 10 až 15 minút.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 diskutovať o európskej e, pozícii. Pokiaľ ide o to zrušenie osvedčenia, trošku meškáme. Zrušenie osvedčenia e, sa stalo vlastne v oktobri. Toto je čisto vnútorná záležitosť USA, kde prezident USA už odmietol certifikovať e, zhodu Iránu a teraz sa pozrieme teda na ten termín, ako povedal predseda, čo je moment, kedy prezident Trump môže opätovne zaviesť sankcie USA je to veľmi dobre načasované, pretože som bol v Teheráne. A hovoril som tam s ľuďmi, ktorí robia politiku a môžem vám povedať, že sme teda vôbec eh, to nemali ľahké, keď sme hajili európsku pozíciu, keď sme hovorili o tom, aká môže byť eh, európska pozícia. Eli a ja sme sa dohodli, že si podelíme naše prezentácie. Ja teda predstavím eh, širší kontext situácie pre Európanov a ona potom pôjde trošku viac do detailov, pokiaľ ide o špecifika toho, čo môže Európa urobiť. Môj argument je ten, že nejde len o záchranu eh, tohto eh, akčného plánu, ale keď sa pozrieme na to, kam nás tá situácia dnes doviedla, tak sa musíme vrátiť do roku 2003 a k začiatku rokovaní Pozrieme sa teda na to, aké boli zaujímavé sa tedy. Myslím, že boli uh, trojvrstvové, prezentujem ich v tomto poradí. Prvý záujem EÚ e, bol, aby teda Irán e, nemal atomovú bombu, aby sa tomu zabránilo. A druhý cieľ je predísť ďalšej vojne. Je to dnes ešte naliehavejšie, keď si tak pozeráte, čo tweetuje prezident Trump. A napokon je v záujme EÚ, čo je veľmi zaujímavý záujem EÚ, aby e, zabezpečila svoju relevantnosť na svetovej scéne. Tak tomu bolo v roku 2003 a je tomu aj dnes. Takže k tomu prvému bodu záujmy EÚ predísť e, v e, výrobe atomovej bomby v Iráne. Máme na to ten akčný plán, preto je mimoriadne dôležitý, ale uh, ten nemá byť len zachovaný, ale aj striktne implementovaný. Rozprava v EÚ sa trošku posunula e, zo zamerania na implementáciu tohto plánu až po e, správy IAEA, e ale nie je, možno, nie je možné, aby EÚ si nevšímala, čo sa v krajine deje len by upokojila Irán, aby sa, aby sa zachovala nejaká fasáda, že máme nejaký funkčný dokument. Ten dokument je funkčný, ale treba nad ním dohliadať. Slovenská kabína bohužiaľ musí skončiť tlmočenie. To, uh, enforce, uh, inspections, uh, whenever... Uh, tlmočenie do slovenčiny týmto končí. Môžete naďalej vystupovať po slovensky. Budete tlmočení